deň otváram zasadnutie a ako prvý bod e, v našom programe vystúpi pán Igor Korman. Chcem ho privítať medzi nami. Je to predseda parlamentu Moldavskej republiky a spolu so svojimi hostiami sedí na tribúne, zúčastní sa e, nášho vystúpenia a e, bude svetkom historického hlasovania E, o schválení asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou. Delegácia takisto v priebehu dnešného dňa sa zúčastní rozličných schôdzi v našej inštitúcii, takže v mene Európskeho parlamentu vám prajem príjemný pobyt v Bruseli. No a teraz prejdeme k prvému bodu nášho programu, to je spoločná rozpráva o Moldavsku